vyjadrí, tak budeme tieto zmeny považovať za schválené. Druhé znamenie je nasledujúce. V súlade s pravidlom 152 odsekom 2 a podhode s politickými skupinami vám navrhujem nasledujúcu zmenu e, strednejšieho programu diskusia ohľadom ústnej otázky komisii a rade ohľadom opatrení nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučení zo strany CIA e, sa navrhuje toto posunúť na plenárne zasadanie v júni, aby rada mohla vyslať príslušné zastúpenie, pretože zajtra večer už tu nemôžu byť prítomní. Namieta niekto? Nie, takže tým pádom sme zmenili náš program na zajtra. A teraz ideme hlasovať. Prvá správa je pani Hautala. Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.